a e, kompatibilitu medzi vonkajšími a vnútornými nerovnováhami. Rečnička bola prerušená. Kolegovia, ja by som chcel, hovorí predsedajúci, privítať delegáciu z mm, a parlamentov EFTA, to sú kolegovia z Islandu, Liechtensteinska a Norska a chcel by som prijať aj pozorovateľov zo švedského federálneho zhromaždenia na oficiálnej galérii a je pre mňa oficiálnou, teda mm, mimoriadnou cťou prijať tieto delegácie a privítať ich Ehm, v Štrasburgu. Oni sa tu zúčastnia na 35. zasadnutí E a ehm, JPC a dúfame, že ehm, táto konferencia prispieje k zlepšenej parlamentnej spolupráci a k zvýšeniu parlamentnej kontroly v rámci EEA, v rámci Európskej hospodárskej oblasti. Takže, drahí kolegovia, vítajte a teraz by som chcel odovzdať slovo nasledujúcej rečničke, ktorou je pani Fan Bremt na 1,5 minúty. Ďakujem veľmi pekne. A vážení predsedovia, ak počúvate tú dnešnú diskusiu, tak e, z nej vyplynula jedna vec. E, základná otázka, ktorá je dôležitá pre všetky frakcie, sa týka e, ekonomického vládnutia. Ale napriek tomu, že interpretácie sú rôzne